sa rozhodli začať s interinstitucionálnymi e, rokovaniami pred zasedaním z radou podľa článku 69 rokovacieho poriadku. E, tento mandát pre rokovania je disponibilný na web stránke pléna a názvy budú uverejnené v zápisnici plenárneho zasadnutia.